zasadnutie, ktoré bolo alebo zastúpenie zápisnicu z plenárneho zasadnutia z 11.3. A ste dostali k dispozícii, má niekto nejaké pripomienky? Nie, takže zápisnica je prijatá. Že rád by som vás informoval,